som informovať parlament, že podľa pravidla 216 odsek 4 nedosali sme žiadnu žiadosť e, o hlasovaní e, e, ohľadom korigend oznamených včera o 5. večer. To znamená, že títo korigenda sú